znalosti. Jediný spôsob, ako vyhrať, je byť jednotkou. A to by malo byť našim cieľom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Tým pádom sme sa dostali na koniec tejto rozpravy. Hlasovanie prebehne v stredu, pozajtra, 12.30. Eh, Prejdeme ďalej, ďalší bod dnešného programu a tým je správa Moreiru o zavedení núdzových autonómnych obchodných preferencií pre Pakistan. Spravodajca zahájí rozpravu a dávam mu 4 minúty. Obrigado, prezident. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, dámy a páni táto správa nie je e, správou, ktoré autorom by som bol ja, ja som len náhodným spravodajcom. V poslednej chvíli som sa do toho dostal a zastúpil som pôvodného spravodajcu, ktorý sa vzdal tejto správy a ja ako predseda výboru v súlade s rokovacím poriadkom som sa chopil tejto veci, čiže okrem toho, že som takým náhodným spravodajcom, som zároveň aj spravodajcom, ktorý je pod značnými obmedzeniami. Pretože som musel e, si osvojiť túto e, správu aj napriek tým nešťastným a náročným okolnostiam. Ide o priznanie e, obchodných preferenčných, teda preferencií pre Pakistan. To vyplýva z rozhodnutia rady, v ktorom vyzvala komisiu rada predložiť, rade, teda predložiť parlamentu a rade takéto návrhy, nakoľko sú to E, špeciálne preferencie, ktoré nie sú e, kompatibilné e, s nediskriminačným pravidlom Svetovej obchodnej organizácie, je nevyhnutné prijať výnimku na úrovni VTO, tak aby takéto preferenčné autonómne opatrenia mohli nabrať účinnosť. Napriek týmto všetkým skutočnostiam komisia predložila parlamentu, a teda konkrétne výboru INTA, svoj návrh rozhodla sa o uskutočnení rozpravy o tejto správe a takisto o hlasovaní a výsledok hlasovania e, budeme prezentovať, sme teda prezentovali dnes po obede. Ukázalo sa, že je to pomerne kontroverzná téma na mojom výbore, pretože je tu otázka toho, aké budú tie obchodné preferencie, ako budú používané, či je to považované za formu núzovej pomoci pre konkrétnu krajinu. To bolo v konečnom dôsledku dôvodom pôvodného návrhu komisie a takisto je tu otázka toho, počas akého obdobia by mali byť v platnosti tieto obchodné preferencie. A aké by mali byť podmienky, ktoré sa budú viazať na takúto pomoc Pakistanu. výbor schválil návrh komisie, tak aby boli udelené takéto autonómne obchodné preferencie pre Pakistan a väčšinou, ale e, výbor pre medzinárodný obchod schválil zároveň aj viacero pozmeňovacích návrhov, e, ktoré sa pokúšajú obmedziť dopad a dosah týchto obchodných preferencií, ktoré sú dané Pakistanu. A tieto zmeny zahrňajú okrem iného aj e, zabezpečovacú doložku ak e, dovoz Pakistanu porastie príliš rýchle, tak potom príde e, k zníženiu e, ústupkov, pokiaľ ide o tarify, alebo teda celné sázby. A sú tu ďalšie požiadavky, na základe ktorých Pakistan musí musí sa vzdať nejakých obmedzení, pokiaľ ide o vývoz niektorých surovín. Samozrejme, toto všetko je podmenené e, udelením výnimky z úrovne VTO a nikto nevie, kedy príde oficiálna žiadosť na VTO a či bude poskytnutá takáto výnimka. Je teda možné, že všetko to úsilie e, vyjde na zmar, ale každopádne by to bola dobrá, vhodná príležitosť poukázať na obmedzenia používania minimočných e, alebo núdzových obchodných preferencií ako spôsob nejakej núdzovej pomoci, respektíve politickej pomoci krajine typu Pakistan. Samozrejme, vystavujeme sa riziku, že tu bude istý nebezpečný precedens, ktorý sa týka využívania eh, takýchto obchodných preferencií pre politické ciele alebo účely Možno by sme ich mali smerovať viac objektívne a krátkodobejšie. E, Ďakujem pekne, pán Moreira. Teraz odovzdám slovo komisárke Krösovej, ktorá tu nahradí, nahradila e, zodpovedného komisára, komisára de Kuchta, ktorý sa pridá k nám na konci rozpravy. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dnes hovoríme o legislatívnom návrhu pre Eh, núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan. Je to návrh komisie na výslovnú žiadosť Európskej rady hneď po záplavách, ktoré zasiahli Pakistan minulé leto a ktoré priniesli veľké zničenie krajine a jej ľuďom. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a výboru INTA za ich prácu, za podporu návrhu Návrh komisie sa usiluje o zavedenie jednostranného dočasného pozastavenia dovozných e, cieľ na 75 položiek z Pakistanu. Tieto obchodné preferencia by uvoľnili, oslobodili asi jednu štvrtinu pakistanského dovozu do EÚ. Bola by to výnimka na dva roky s možným predlžením o ďalší rok. Európska únia si uvedomuje, že takéto obchodné ústupky najmä v citlivých oblastiach, ako sú textil, môžu mať dopad na priemysel v Európskej únii a preto sme zabezpečili, aby sa zachovala rovnováha medzi potrebami Pakistanu a záujmom našeho vlastného priemyslu a ďalších dodavateľských krajín. Počet výrobkov, ktoré sa vybrali, je obmedzený Stanovili sme strop liberalizácie veľmi citlivých položiek a liberalizácia bude mať len obmedzené trvanie. Medzi tým sme taktiež žiadali VTO o poskytnutie oslobodenia od uplatniteľných pravidiel VTO, aby sme mohli realizovať tieto opatrenia. Ako viete, ešte stále diskutujeme o tejto veci s ďalšími členmi VTO a dúfame, že čoskoro dospejeme k riešeniu. Obrazy ľudí, ktorí stratili svoje živobotie, možno už neexistujú v našich mysliach, ale nemali by sme preto zabúdať tie obrovské náklady, ktoré vyvolali tieto ničiace post- záplavy, či v oblasti hospodárstva alebo straty na životoch Takéto opatrenia, pán predseda, sú, nie sú samozrejme osamotené. Sú to opatrenia, ktoré sú na vrchole obrovského systému humanitnej a rozvojovej pomoci 250 miliónov eur, ktorú sme poskytli Pakistanu Avšak naše ambiciozne obchodné opatrenia sú potrebné pre udržateľnú obnovu pakistanskej ekonomiky. Malo by to byť súčasťou našej krátkodobej reakcie na takéto e, nevydané katastrofy a preto dúfam, že Európsky parlament podporí tento návrh. Dovolte, aby som sa vyjadrila k niektorým pozmeňovacím návrhom. Nebudem ich podrobne prechádzať, ale chcem zvorazniť tie najdôležitejšie. Viem, že je tu žiadosť, aby takéto núdzové autonómne obchodné preferencie boli podmienené tým, že Pakistan bude rešpektovať niektoré zásadné zásady. Ja chápem obavy, ktoré sú v pozadí tejto žiadosti. Samozrejme, že otázky ľudských práv sú e, súčasťou našich dlhodobých vzťahov s Pakistanom Avšak vzhľadom na dočasný charakter týchto opatrení, ktoré majú riešiť núdzovú situáciu, naliehavú situáciu, myslíme si, že v tomto prípade by nebolo dobre stanoviť podmienky. Náš ľudskoprávny dialog v kontexte spolupráce a spolu, dohod o spolupráci s Pakistanom je to správne fórum na riešenie ľudskoprávnych otázok s Pakistanom, aby sme našli udržateľné riešenie. Pokiaľ ide o povinnosti Pakistanu zdržiať sa uchovávať alebo zvyšovať clá alebo poplatky, ktoré by mali ekvivalentný dopad alebo podobný dopad ako takéto obmedzenia na dovoz, tak si myslím, že takéto podmienky by naozaj e, obmedzili poskytnutie výhod, aby boli proti charakteru a účelu našho nariadenia. Okrem toho, my nedokážeme zabrániť tomu, aby e, Pakistan E, nezaviedol opatrenia, ale môžeme súhlasiť s tým, že opatrenia by obmedzili bezcelný dovoz z Pakistanu, že by sa stanovili kvóty, kde by bol určitý objem e, výrobkov oslobodených od poplatkov. Súhlasím s tým, že výhody treba zrušiť pri každom výrobku, ktorý spôsobuje alebo by mohol spôsobiť problémy výrobcom v Únii. To či už priamých alebo nepriamo konkurujúcich výrobkoch, tak ako by to ukázali vyšetrovania komisie. Môžeme súhlasiť aj s mechanizmom, ktorý by zaviedol colný dohľad na e, dovozom, ktorý spadá pod, túto, e, pod toto nariadenie. Ale systémy predbežného dohľadu by vyvolali nadbytočné náklady. A nakoniec chcem povedať, že je to aj žiadosť na obmedzenie doby trvania takýchto obchodných výhod na obdobie jedného roka. Myslím si, že toto je veľmi problematické. Komisia najprv navrhla výnimku na obdobie troch rokov. Rada potom prišla s kompromisom a ten je e, aj v požiadavke na VTO, kde žiadame o dvojročné obdobie s možnosťou predlženia o rok. Obmedzenie doby trvania ešte viac, teda na jeden rok, by skutočne zničilo všetky výhody, ktoré má tento mechanizmus preferencií priniesť. Dovolte, aby som aj povedala, že kompromis rady z 10. novembra sa týka siedmých produktov z textilného priemyslu. A tento kompromis sa stal základom pre ďalšiu požiadavku do VTO na e, dočasné vzdanie sa poplatkov. Výsledkom konzultácií z VTO možno bude potrebné ešte e, zaradiť niekoľko výrobkov do režimu kvót. Mali by sme takto systém maximálnych preferencií, ktoré môžeme poskytnúť Pakistanu a prílohy k nariadeniu budú musieť odrážať potom obsah rokovaní a ich výsledku z VTO. Chcem vás ešte ubezpečiť, že komisia bude každoročne hodnotiť dosah týchto výnimiek na európsky trh a výsledky oznámime komisii aj parlamentu a preto netreba už vopred obmedziť dobu trvania týchto výnimiek. Pán predseda, pani poslankyne, poslanci, ďakujeme vám za vašu spoluprácu a sme pripravení naďalej s vami spolupracovať, aby sme tento návrh mohli prijať a ukázali odhodlanie EÚ zodpovedne konať voči krajinám v núdzi. Ďakujem cred că e oportun că discutăm uh, acest raport. Zdá sa mi, že je vhodné, že teraz diskutujeme o správe Morera. Čaká sa od, nám, od nás rozhodnutie, pokiaľ ide o žiadosť o výnimku, e, ktorú, o ktorú požiadala Európska únia VTO. Pokiaľ ide o mňa, v tomto kontexte je dôležité, aby sme s ostatnými obchodnými partnermi prebrali jasné posolstvo. Únia musí dokázať svoje odhodlanie, musí udeliť dodatočnú humanitárny, pomoc v porovnaní s tou, ktorú poskytla pôvodne a to by sa mohlo odzrkadliť v obchodných opatreniach, ktoré by umožnili pakistanskému hospodárstvu, aby sa odrazilo. Pokiaľ ide o rokovania v rámci VTO, samozrejme, že je potrebný čas. Partnery Európskej únie si musia uvedomiť túto žiadosť. Výsledok je momentálne neistý, ale uh, podľa posledných správ je jasná jedna vec. Potrebujeme Pakistan, ktorý bude stabilný, prosperujúci, ktorý e, sa neuchýli k extrémizmu a ktorý bude spoľahlivým partnerom v boji proti terorizmu. Chcem poďakovať všetkým kolegom výboru INTA, ktorí prevzali vo veľkej časti argumenty nášho výboru, pokiaľ ide o toto stanovisko. Sú tu ale ešte dva dôležité prvky, ktoré majú veľký význam pre AFET. Najskôr nemôže tu byť e, alebo musíme zachovať prepojenie medzi obchodnými opatreniami a úrovňou rešpektovania ľudských práv, sociálnych práv a tak ďalej ak eh, mm, teda máme dosiahnuť tento cieľ. Eh, ľudské práva sú dôležitým aspektom vo všetkých zmluvách medzi EÚ a Pakistanom. Aj tieto obchodné preferencie musia obsiahnuť rešpektovanie ľudských práv v Pakistane. Ehm, bolo tu komplexné hodnotenie zo strany komisie, pokiaľ ide o tieto opatrenia. Na to netreba zabúdať a musíme sa pozrieť na dôsledky týchto opatrení pre obyvateľstvo a rozpočet tejto krajiny. Ďakujem. Teraz e, rečníci mene politických e, skupín, pán Kasparej. Ďakujem, pani predsedajúca. Stené kolegyne, kolegovia, situácia v Pakistane je už takmer 3 roka po katastrofálnych udalostiach prírodných stále zlá a ľudia v Pakistane potrebujú našu pomoc. Preto bolo správne, že Európska únia e, konala veľmi rýchle a zaslala balíčky pomoci e, v objeme miliónov eur smerom na Pakistan. Ja osobne od začiatku som nebol príliš spokojný s faktom, že komisia na tlak e, rady navrhla, aby boli využité nástroje vonkajšieho obchodu, tak aby sme poskytli Pakistanu krátkodobú pomoc. Viackrát som na to poukázal na výbore a viackrát som poprosil na výbore, aby aj tí, ktorí sú zodpovední e, za vonkajšiu politiku v rámci EÚ, a teda aj vysoká predstaviteľka, aby pri, predstúpili pred parlament, pred výbor, aby nám predstavili a povedali, prečo musí e, vonkajší obchod e, odviesť takýto príspevok. Aby v princípe sme dostali odprezentovanú všeobecnú stratégiu komisie, aby to bolo dané do všeobecného kontextu a aby nás dokázali presvedčiť, že skutočne dáva zmysel ísť touto cestou. Tu vonkajší obchod Eh, aby teda realizoval krátkodobú pomoc. Som vďačný, že kolegovi Davidovi a iným sa podarilo postaviť na nohy tento balík a že sa stretol s veľkou väčšinou. A tu vyzdvihujem predovšetkým ten, to časové obmedzenie, ktoré chceme. A myslím si, že len eh, prostredníctvom takéhoto riešenia, ktoré tu vzniklo, dokážeme sa vyhnúť takýmto rušivým momentom. Aká je ale teda situácia v súčasnosti v Pakistane? Bin Laden je eh, odpojený, ukončený, ale vzniká tu otázka, do akej eh, miery eh, vedia predstaviteľ Pakistanu, kto sa tam skrýva. Eh, mnohí kolegovia a kolegov z mojej frakcie nie sú spokojní s tými poznatkami a takisto nevieme, ako iné krajiny v rámci VTO, aké zaujímavé stanovisko, či budú súhlasiť, či nie. Preto si myslím, že by bolo dobre, keby sme včera hlasovali o tých pozmeňovacích návrhoch, keď aby sme teda nerobili konečné hlasovanie, definitívne, aby sme to dali naspäť ešte na výbor, aby sme videli, aký bude konečný výsledok z týchto rozhovorov VTO a či skutočne má zmysel nakoniec odhlasovať takýto balík. Ďakujem pekne. Ďakujem mene socialistov a demokratov, pán Šusta, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, pani komisárka. Naozaj nechápeme, prečo väčšina výborov chcela za každú cenu aby sa o tejto téme dnes diskutovalo. Podľa nás by sa to malo vrátiť naspäť do výboru. Obe rozhodnutia sú nesprávne, ale z nedostatku času sa budem sústradiť na podstatu. Poprvé, úplne súhlasím s tým, čo povedal pán Moreira, náš predseda v tomto komplikovanom svete. Neustále utrpenie v súvislosti s zásadnými tragédiami. To by vytvorilo veľký precedens Ehm, mali by sme zmeniť celú obchodnú politiku. Je to nebezpečná cesta, mohlo by to viesť k nerovnováhe a nespravodlivosti k najchudobnejším krajinám, ktoré potrebujú udržateľnú, udržateľné a vyvážené pravidla obchodnej politiky a to sa nedá nahradiť e, rozvojovou pomocou. Pakistan alebo výhody pre Pakistan sa neskončia tým, že pomôžeme ľuďom, ktorí e, trpeli počas povodní. Bude to e, predovšetkým e, e európsky textilný priemysel, ktorý zaplatí túto humanitárnu pomoc. Je to e, neferová výnimka z e, obchodných e, pravidiel a musíme to brať do úvahy v našich argumentoch. Všetci vieme, že okrem solidarity voči trpiacim v Pakistáne sú tu zásadné ďalšie dôvody pre toto rozhodnutie. Bolo to teda rozhodnutie podporiť Pakistán v jeho boji proti terorizmu to je také tieňové, e, tieňová oblasť e, v súvislosti s, s krokmi pakistanským orgánom, e, pakistanských orgánov a tým, čo sa stalo Al-Kaide. Musíme to brať do úvahy ako zásadnú otázku ľudských práv, ktorá sa nedávno vynorila. Ďakujem pekne. Mene liberálov, pán Rinaldi, dve a pol minúty. Ďakujem pekne. Pani komisárka, dámy a páni, pán predseda, niečo tu nie je správne v diskusii, ktorá sa e, uskutočnila. E, boli tu rôzne katastrofy, viedlo to k tomu, že 12 miliónov ľudí stratilo svoje domovy a 20 e, tejto krajiny bolo zničených ešte sa stále snažíme zistiť, aké nástroje by mohli byť použité preto, aby sme mohli Pakistanu pomôcť. Sme frustrovaní, pretože sa nám to nepodarilo dosiahnuť a okrem toho vieme, že tu musí byť oveľa zrelejší prístup v obchodnej politike, politicky aj humanitárne. Obchodná politika by mala byť súčasťou pomoci ľudí, ktorí majú ťažkosti. Som vďačný komisii, pracovala rýchlo, dobre. Je tu balík opatrení, ktoré si usli, ktorý si určite zaslúži vyváženú diskusiu, pretože nás by sme potrestali. Európsky priemysel, ktorý už aj tak trpí krízou. Pre, um, horizontálny výbor urobil dobrú prácu. Um, podporili sme pozmeňujúci návrh 27, ktorý umožnil bezpečnostnú klauzulu ale samozrejme, že toto nie sú dobré časy pre Pakistan. Príliš eh, veľa ľudí eh, neče- neberie vážne svoju zodpovednosť. Chceli by sme, aby zmenili svoj postoj. Eh, inými slovami, je tu možnosť odmietnutia VTO, je tu vlastne gesto dobrej vôle, ktoré by umožnilo pozitívny výsledok. Musíme Ehm, musia tu byť ehm, nadväzné kroky po Bombej, ehm, musia tu byť nadväzné kroky v ďalších oblastiach. Toto je dobrý čas, aby sme začali novú cestu pre Pakistan. A toto by mohlo byť bodom na programe v bilaterálnych rokovaniach s pakistanskými predstaviteľmi aj na nedávno stretnutí v Indie. Samozrejme, táto diplomacia, ktorá je tu zdôrazňovaná, to, čo žiadame, tak ako sme to urobili v Ženeve na medziparlamentnom samite, chceme, aby sa tu vytvorili nástroje preto, aby sa reagovalo pružne, aby sme čelili katastrofám a naliehavým situáciám. Toto zníženie tarifných sadzieb musí do niečoho vyústiť. Mene konzervatívcov pán Karim. Pán predseda, pán, pani komisárka, kolegovia, toto bola najhoršia e, prírodná katastrofa, ktorý, ktorá kedy postihla Pakistán. Ja s hrdosťou hovorím, že sme reagovali rýchlo. Komisárka Georgieva bola na scéne, teda na mieste a ja som sa stretol s premiérom a diskutovali sme o európskej reakcii. Jedna vec bola absolútne jasná. Musíme sa zamyslieť e, širšie. Musíme poskytnúť nové riešenia pre pomoc. Nie len pomoc, ale obchod. To je riešenie ako krátkodobé opatrenie pomoci. Som rád, že výbor schválil po mnohých rozhodovaniach e, a viem, aká to bola ťažká práca. Boli tu kolegovia zo všetkých výborov, ktorí sa snažili predložiť niečo, čo by bolo akceptovateľné, ale obávam sa, že časť e, návrhov, o, sa, o ktorých sa komisárka už zmienila, odoberá z toho ducha našich pôvodných úmyslov a teda naše pôvodné iniciatívy. Na úrovni VTO boli určité výhrady voči nášmu návrhu. Na jednej strane India hovorí, že toto by nemalo byť súčasťou e, FTA s Indiou, nemalo by tu byť prepojenie, to je správny prístup, ale zároveň sa tu žiada o uvoľnenie obchodu priamo z Pakistánu. Je tu protirečenie v tomto prístupe. Ja som ich požiadal, aby si to ešte zvážili. Myslím si, že táto inštitúcia by mala potvrdiť stanovisko komisie. Máme zároku e, ročnej dopadovej štúdie e, Počul som vaše obavy, kolegovia, ale ja som len, len ovlások unikol uh, tej katastrofe v Bombeji a mm, tu ide o dobrú povesť Európskej únie, takže prosím vás, aby ste požiode, podporili komisiu. Ďakujem, e, kolegovia. Všetci ste ale presiahli vás rečnícky čas. Prosím, aby ste sa držali prideleného času. Teraz eh, pán Taylor, mene zelených, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, ako mnohí ďalší, aj ja súhlasím s obavami, aj so sympatiami eh, voči ľuďom, ktoré boli postihnutí strašnými záplavami v Pakistane keď sa pozerám na spôsob, akým e, tu chýba politická vôľa, akým sa tu prekryžujú záujmy a ako otáľa VTO, tak vidím tu odporúčania, ktoré naozaj e, poškodili pôvodnému návrhu. Už to bolo spomenuté, je tu málo času, pokiaľ ide o uvoľnenie obchodných preferencií z troch na jeden rok, toto bráni Pakistanu, aby vôbec e, navyšil tieto sadzby e, počas e, tohto času. A okrem toho je tu výročná správa ročného programu, budú tu štveťročné správy o uplatňovaní a implementáciu programov a toto len navyšuje obrovskú byrokraciu, ktorá sa vytvára a má sa to skončiť za jeden rok. Mám veľké sympatie s návrhmi ktoré sa snažia, aby sa toto vrátilo do výboru. Je to návrh číslo 43, aby sme prišli s návrhom, ktorý e, poskytne pomoc, ktorú chceme Pakistanu poskytnúť. No a na záver, myslím si, že toto naozaj poukazuje na výraznú potrebu e, revidovať spôsob práce VTO aby to bol demokratický orgán, ktorého rozhodnutia budú transparentné a ktorého členovia budú zodpovední. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Mene GUE, pán Scholz. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. E, uplynul takmer rok, odkedy obyvateľstvo Pakistánu bolo postihnuté zdravujúcimi záplavami a my sme eh, naozaj veľmi súcitili eh, s obeťami, s ľuďmi. Jedna vec je, že ešte stále sa preťahujú rokovania na úrovni VTO a to jasne poušiarkuje, že takáto forma eh, úlavy, takéto obchodnej, nie je vhodná. Moja frakcia vždy požadovala od komisie, aby prijala plán B, tak aby pakistánskemu obyvateľstvu rýchle a trvalo udržateľne dokázala pomôcť pri obnove ale nikdy nebola predstavená takáto alternatíva. Možno komisia jednoducho nemá žiadne nápady, nemá žiadne podnety, je bezradná, pretože e, cíti sa obmedzená tým odporom, na ktorý naráža na rade, pretože ináč by e, nepoužívala e, tieto argumenty na úrovni veto ako alibi. Oni vedeli, že to bude takto ťažké. Vedeli to už vopred a my sme to tiež vedeli. Tak ako aj minister zahraničných vecí Nemecka a iní vedeli to, keď išli na túto misiu. Uvoľnenie, pokiaľ ide o textil, e, kožný priemysel, alebo teda kožiar, kožiarský a takisto etanol, e, tam to chceli uvoľniť, ale e, o to sa napríklad snažil aj Bangladeš a na rozdiel od Pakistánu ratifikáciou niektorých dohovorov zlepšil situáciu a tým pádom by bol hodným kandidátom teda je vhodným kandidátom napríklad aj na dovoz e, produktov z Pakistanu, ich spracovanie a potom na ďalší vývoz do Európy. Nie, e, nie sa čo čudovať, že Pakistan sa bráni takémuto postupu. postupu. Nie je dobré, ale keď deformuje takýmto spôsobom e, pomoc, keď to poskytujeme len na jednu krajinu, a takýmto spôsobom si škodíme sami, sami sebe a deformujeme ten vlastný systém poskytovania obchodných preferencií. Preto sa chcem spýtať, či e, ak chcete dať priamu pomoc e, týmto obetiam povodní, tak by ste to mali robiť ináč a nie takýmito preferenciami, pretože e, v Pakistane prichádzajú každým dňom o možnosti efektívnej pomoci, ktorú by dokázali využiť a takýmto spôsobom to deformujeme celé. Ďakujem. Áno, ďakujem. V mene EFD pán Morganti, minúta. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Pán predseda, vážené dámy a páni, táto správa, úprimne povedaná, nie je akceptovateľná. Som si vedomý tragických povodní, ktoré postihli Pakistan minulý rok a bolo správne, že sme sa rozhodli pomôcť Pakistanu. A myslím si, že Európska únia už e, investovala asi pol e, miliardu eur. To nie je, e, to nie sú drobné. Ale táto, tento nový pokus je absurdný, pretože ústupky sa sústredia na priemyselné odvetvie textil, ktorý je dominantným odvetvím v Pakistane a ktorý bol zničený nespravodlivou konkurenciou v Európe. E, v rámci Veganot nechceme sa vzdať e, nášho e, textilného priemyslu, ktorý máme ešte v Európe. Mali by sme sa byť schopní obhájiť aj na úrovni VTO. Sú tu niektoré krajiny ako India, historický nepriateľ Pakistanu, ktoré E, sú e, pripravené akceptovať takýto postup na VTO, avšak budú za to žiadať nejaké ústupky, budú si sami žiadať o nejaké e, ústupky zo strany Európskej únie na oplátku. A myslím si, že obchodná politika Európskej únie je diktovaná najhorším spôsobom kolonializmu a dúfam si, že príde k úplnému zamietnutiu takéhoto opatrenia v mene nezaradených pán Melcer. Na severe Pakistanu sa v tom čase uskutočnilo to, čo spôsobil vojna a terorizmus v iných regiónoch. Keď si vezmeme prislúbenie 450 miliónov eur okamžitej pomoci, tak EÚ eh, e chce teraz náväzne na to ešte eh, zrušiť eh, colné obmedzenia, pokiaľ ide o niektoré produkty. Čiže chceme dať Pakistanu ako krajine takéto colné výhody, ale nemôžeme podľahnúť ilúzii, že takýmito obchodnými preferenciami dokážeme zabrániť nejakému napredovaniu fundamentalistov a e, takýchto e, e, extrémistov v rámci Pakistanu. Mnohé peniaze boli vynaložené už zbytočne v rámci Pakistanu a politické špičky sa teda nejakým spôsobom neodvďačili EÚ. Okrem toho je tu celá séria veľmi háklivých otázok, ktoré spomenul napríklad aj americká vláda. Aj napriek tomu, že vedeli, kde sa skrýval šéf Al-Kaidy a teda bolo vhodné ho pristúpiť k extradícii. Napriek tomu to nedošlo k tomu, pretože sme nechceli porušiť suverenitu. Nie je možné e, nerešpektovať právny štát, nie je možné e, nechať e, pobehovať teroristov a masových vrahov len tak. Je treba ich dať postaviť pred súd. Teraz jednotlivých vystupujúcich, pán Rangel, dve minúty. Ďakujem pekne, eh, pán predseda, vážený pán komisár, eh, pán spravodajca. Najskôr by som chcel poblahoželať eh, kolegovi EPP, Mariovi Davidovi, ktorý tu nemôže byť dnes večer. Chcem mu poblahoželať jeho práci. A chcel by som ešte povedať, že vždy sme sa domnievali, že podpora pre obete záplav v Pakistane, že to bolo tým morálnym imperatívom a preto sme silne podporovali vždy všetky opatrenia, ktoré boli príjmané v duchu tradičnej humanitárnej pomoci. Dokonca sa domnievame, že by sme mali aj naďalej e, pomáhať e, smerom k stabilizácii situácie všetkých týchto milión, milióny ľudí, ktorí bolo ovplyvnených touto katastrofou. Avšak nedokážeme akceptovať, aby obchodná politika EÚ bola považovaná za e, vhodný nástroj pre poskytovanie humanitárnej pomoci. Pretože toto bude mať veľmi neblahé dôsledky. To znamená, že Európska únia, hlavne pokiaľ ide o e, krajiny, kde dominuje textilné odvetvie, toto sú e, ľudia, a teda z tohto odvetvia, ktorí e, sú veľmi negatívne, v negatívnej pozícii. A pokiaľ ide o VTO, otvorenie najväčšieho obchodného zoskupenia v rámci sveta, teda EÚ, smerom k takýmto odvetviam, napríklad z Pakistanu, môže spôsobiť veľkú e, nerovnováhu. A nie je to len náhodou, že sa nachádzajú v takejto zlej situácii. Čiže vo svetle takejto situácie návrh, ktorý je obsiahnutý v tomto nariadení a e, tie problémy, ktoré sa skrývajú za 18 mesiacmi náročných e, diskusí, kde sme sa snažili byť čo najkonštruktívnejší, ale v konečnom dôsledku sme sa bohužiaľ ocitli v pozícii, kde musíme podporiť pozmeňovací návrh, ktorý e, sa vyslovuje za e, nariadenie v súčasnej e, forme. Nie je to prijav nedostatku solidarity smerom na Pakistan, ale nemyslím si, že takýmto spôsobom treba realizovať humanitárnu pomoc. Andreas Barea, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, keď e, riešime takúto správu EP, tak e, je to veľmi komplexná aktivita. Hlavne, ak chceme teda pokročiť, tak nie je nutné, aby VTO nám dalo zelenú. A pôvodný návrh komisie je rozdielný e, od toho, ktorý bol prezentovaný v Ženeve. Je úplne nevyhnutné poskytnúť Pakistanu pomoc. Chápeme, že môžeme poskytnúť mimoriadne obchodné preferencie alebo takéto núdzové v prípade, že budú odzrkadľovať špecifické potreby odvetví e, priemyselných vejú, hlavne textilného odvetvia. Textilné odvetvie e, nieslo väčšinu tej ťarchy z krízy, teda u nás. Táto správa poukazuje na to, že opatrenia, ktoré by mohli byť prijaté v rámci medzinárodného obchodu, nie je možné riešiť tak rýchle a urgentne, ako e, by bolo požadované. A myslím si, že by sme sa mali z toho ponaučiť, pokiaľ ide o budúcnosť. Takže pomôžeme Pakistanu, ale nie formou najnovšieho návrhu komisie, pretože to nezohľadňuje potenciálne dopady takéhoto kroku na európske odvetvia, hlavne pokiaľ ide o citlivé výrobky a dokonca by to e, posunulo ten termín, respektíve by to spôsobilo omeškanie implementácie, pretože by došlo k problémom, pokiaľ ide o termín v súvislosti s VTO. Podľa mňa je neakceptovateľné e, mať takýto návrh, mali by sme hlasovať proti. Ďakujem, pán Ferreira, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Tak návrhom nariadenia v takejto forme opäť čelíme e, odsudenia hodné e, snahy zo strany e, komisie. Komisia sa snaží zakomponovať do oblasti humanitárnej pomoci to, čo je výlučná záležitosť, ktorá spadá do korporátnej, do korporátnej sféry a do bilaterálnych podnikových vzťahov. Využívate tú prírodnú katastrofu, ktorá postihla Pakistan na to, aby ste riešili záujmy niektorých významných e, hospodárskych zoskupení v niektorých významných ekonomikách. E, v súčasnosti ide o to, aby sme pomohli e, Pakistanu. Včera sme hovorili o tom, že budeme pomáhať pokiaľ ide o boj proti terorizmu, ale my chceme dať také ústupky, ktoré majú pomôcť tým najväčším dovozcom v rámci EÚ. Takže teraz sme svedkami E, vlastne snahy zlepšiť e, celú tú situáciu rôznymi zabezpečovacími doložkami, ktoré s tým vôbec nesúvisia a dôsledkom e, takýchto ústupkov bude negatívny, pokiaľ ide o odvetvie textilu v EU, ktoré zaznamenalo už značné straty, pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu celosvetového. Je tu výrazná miera nezamestnanosti a ďalšie problémy, ktoré len zhoršujú situáciu v krajinách ako Portugalsko, v regiónoch, ktoré sú závislé na takomto odvetvi. Čiže takýmto legitímnym, e, legitímnou intervenciou IMF a Európskej únie by sa mohla situácia ešte viac zhoršiť. Portugalsko v rámci svojho parlamentu jednomyselne schválilo e, uznesenie, pokiaľ ide o takéto opatrenia a obchodné preferencie. Potrebujeme zabezpečiť ochranu textilného odvetvia VÚ e a nič takého sa nedočkávame od komisie. Pani Bidzota, minúta. Dámy a páni, dnes hovoríme o nariadení, ktoré je nesprávne pre Európu a pre občanov. Pričom sa tvári, že ukazuje solidaritu a je v zmysle solidaritu krajiny ako Taliansko, ale nielen Taliansko, ktoré má rozvinutý textilný priemysel a ktoré je nevyhnutné chrániť pred e, neferovou, nekalou konkurenciou od krajiny ako Turecko, India, Vietnam, Pakistan E, nie je tu e, minimálna garancia sociálnych e, slobod práv ani práv odborov. na Takéto krajiny majú delokalizovanú produkciu a to negatívne ovplyvňuje pracovné miesta v Európe. Nevieme dokonca ani, aký je názor VTO v tejto záležitosti. V tejto chvíli ale zdá sa, že EU je plne zaviazaná, ale je to vec, ktorá ide, je v rozpore teda so záujmami E, obč- občanov. Dúfam, že sa to nepodarí naplniť. Pán Stankos, dve minúty. E, ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, podpora ale respektive podporujem takúto formu humanitárnej pomoci zo strany EÚ. Chápem, aké sú argumenty komisie, keď si volí poskytovanie pomoci vo forme autonómnych preferencií pre Pakistan. Avšak nemôžem súhlasiť s návrhom Európskej komisie, návrhmi, v zmysle ktorých ťarcha bude na pleciach v princípe dvoch odvetví EÚ, textilného odvetvia, textilného priemyslu a bioetanol. E, dovolte mi poukázať na to, že e, textilný priemysel EÚ bol vystavený značnému tlaku za posledné roky v dôsledku obchodnej liberalizácie z úrovne VTO E, bol som poslancom v Grécku e, počas štyroch funkčných období v rámci Naosa A táto oblasť e, trpí jednou z najväčších, najväčších miery nezamestnanosti v rámci Európy. A to je z dôvodu liberalizačných krokov a, teda negatívnych dôsledkov, ktoré priniesli pre textilný priemysel. Pokiaľ ide o bioetanol, chcem zdôrazniť, že táto rodiaca, toto rodiace sa odvoty zaznamenalo aj veľký prílev investícií Nesmieme prehliadnúť, že tieto dva sektory, tieto dve odvetvia v Pakistane vykazujú značnú náuku konkurencieschopnosti. Okrem toho, ústupky, respektíve preferencie, o ktorých hovoríme, nesúvisia s nejakou podmienenosťou, nie sú naviazané na nejaké podmienky, na ich plnenie. A to by bolo tak, keby sme e, zabezpečili Pakistanu štatút GSP+. A môj posledná pripomienka je otázka. Kladím si otázku, či takéto preferencie pomôžu občanom, ktorí boli postihnutí povodňami. E, dovolte mi vysloviť isté pochybnosti a na to, aby ľudia vedeli, že, moje, že to myslím dobre, tak správne ústupky, ale, pokiaľ, ale aj o iné priemyselné e, produkty. Prečo si volíme textilné odvetvie? Prečo si nevolíme iné produkty? Aj takto by sme pomohli ešte stále tým občanom postihnutým povodňami. Ak sa tak rozhodneme spraviť, tak musíme zabezpečiť časovú obmedzenosť týchto preferencií a potrebujeme aj zabezpečovaciu doložku, tak ako je to požadované v rámci EPP, teda pozmeňovacích návrhu EPP. Pán Langen, minúta a pol. E, ide o to, že musíme pomôcť obyvateľom Pakistanu, ale myslím si, že ten nástroj, čo navrhujete, je nesprávny, pán komisár. Z troch dôvodov. Poprvé, nedá sa vôbec dokázať, že uľahčenie obchodu bude pomáhať ľuďom postihnutým povodňou. Naopak môžeme zistiť, že textilný priemysel v Pakistane sa nachádza v iných regiónoch a v poslednom roku ešte dokonca aj rastol takže tí vôbec nie sú reálne postihnutí a my tu potom robíme uľahčenia obchodu, ktoré majú zabezpečiť pomoc ľuďom z postihnutých oblastí. To tak teda ale nie v tomto prípade. Po druhé nerozumiem, že chceme pomôcť krajine, ktorá nedodržiava e, pravidlá sociálneho alebo environmentálneho charakteru. Ako to chceme E, e, zdôvodniť, keď také krajiny, ktoré to plnia, nemajú takéto výňamky. Takže vaše náma, vaša námaha vôbec nie je tu žiaduca. A po tretie, pán komisár, toto nie je solidárna snaha, lebo záťaž v Európe je len jednostranná a zasiahne len konkrétne sektory, ale niektoré krajiny ak by sme chceli niečo robiť, mali by sme byť solidárni so všetkými krajinami, s účasťou všetkých a to znamená priama pomoc obetiam obeť, e, povodní. To by bola tá správna cesta. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ďalší, prosím, pán Zalevský. Pepe. E, dámy a páni, ja myslím, že mali by sme mať súcit s obeťami katastrof a povodní. A je dobré, že EÚ pomohla okamžite humanitnú pomoc. Budúcnosť e, Pakistánu je dôležitá pre nás a pre e, Európu, je dôležitá pre boj e, e s terorizmom. Je to aj krajina, z ktorej prichádzajú pristahovalci do EÚ. Žiaľ, ale EÚ doteraz neprišla s jasnou predstavou novej politiky voči Pakistanu. Táto predstava obchodných výhod nemá žiaden jasný cieľ komisia nemohla, nedokázala dobre zdôvodniť použitie tohto nástroja. To skutočne nebolo presvedčivé vo výbore INTA a tento návrh nepomáha obetiam povodní ani nepomáha E, rozvoj. V našich vzťahoch s Pakistanom máme dve priority. Boj s terorizmom a hospodársky rozvoj krajiny. A tieto priority majú vychádzať ako všade z vlády, z panstva práva, zákonov. A preto, ak máme takýto návrh bez jasného cieľu, mali by sme pripraviť skôr jasnú ponuku hospodárskej spolupráce a pomoci krajine. A tá by mala byť podmienená ak, kraj, ak Pakistan chce užšie vzťahy z EÚ, tak musí dokázať, že s nami spolupracuje v boji s terorizmom a v podpore právneho štátu a potom by mal program pomoci zmysel. Bol by komplexný a nebol by zameraný len na niektoré odvetvia ekonomiky. Tento návrh nerieši problémy, preto by sme ho mali zamietnúť. A vyzývam pani Eštonovu, aby prišla s komplexným plánom, s podmienkami pre spoluprácu v Pakistane. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Martin, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Rada pred 8 mesiacmi ponúkla balík opatrení na pomoc e, oblasti v Pakistane, ktoré boli zasiahnuté e, povodňou. Je škoda, že o tom len hovoríme, ale nerealizujeme to. Prečo treba pomôcť e, Pakistanu? Pomoc je samozrejme veľmi dôležitá pre pamäť pre Pakistan, ale tento balík opatrení, ktorý by mal stimulovať podnikateľov k novým investíciám v textile a budovaniu fabrík, to jednoducho všetko e, voda zobrala. A naozaj nie je pravda, že by v týchto regiónoch nebol textilný priemysel. Pravda je, že textilný priemysel má centrá v iných oblastiach než v zaplavenej oblasti, ale bol tam textilný priemysel a pripravovali sa investície do neho. Toto by pomohlo vláde vybudovať tento priemysel, pretože by sme ukázali, že existuje aj trh pre ich výrobky. Žiaľ, naša odpoveď nebola veľmi rýchla. Mali by sme samozrejme bezpečnostnú e, klauzulu, ale e, jeden rok nestačí. Jeden rok e, je nedostatočný priestor na

ak niečo ohrozuje textilný trh v európe je to predovšetkým čína a nie pakistan. ďakujem. Eh, ehm, ďakujem pekne, pán predseda. Ako mnohí kolegovia predo mnou povedali, tieto obchodné preferencie, špeciálne udelené Pakistanu, nebudú najlepším riešením pre, obe, pre obete povodní. Obchod nie je primeraným nástrojom, aby sme reagovali na takéto naliehavé situácie. Súhlasím s tým, že je potrebné, aby obchodné preferencie pomáhali ľuďom, ale tieto priamo nepomôžu obetiam. Musia tu byť ďalšie opatrenia, ktoré umožnia pakistánskemu hospodárstvu ďalší rozvoj. Humanitárna pomoc a obchod nie sú protikladné oblasti. Môžeme hovoriť o komplementarite medzi európskou politikou a obchodnými preferenciami rozvojovým krajinám. Nerobíme to iba z obchodných pragmatických dôvodov, ale preto, aby sme prejavili našu solidaritu s týmito krajinami. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Tánok, minúta. Obrázky z poslednej povodne Pakistanu boli šokujúce. Európska únia chce implementovať pomocné opatrenia, aby pomohla obetiam e, z Pakistanu. Humanitárna pomoc by mala byť udelená bez politicky obmedzení, avšak naliehavé obchodné preferencie sú politicky kontroverzným opatrením v kontexte Pakistanu a celého regiónu. Teraz e, Usam bin Laden v Pakistáne znova. Tu sa ukázala dvojznačnosť Pakistánu a jeho dvojznačný prístup voči boju proti terorizmu. Takže osobne som sa obávam toho, že tieto preferencie vlastne vykompenzujú nedostatok krokov zo strany pakistanskej vlády. Bangladeš je takisto krajina, ktorou ovplyvnili povodňa a toto, táto utrpí kvôli neférovej uh, um, konkurencii, teda aj textilný priemysel. Preto musíme veľmi opatrne zvážiť tieto opatrenia vzhľadom e, na to, čo som zdôraznil na začiatku svojho príspevku. Pán Obermajer, minúta. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, tento návrh je úderom do, na, pre európsky textilný priemysel, to je jasné. Ale chcem ešte raz hovoriť o humanitnom aspekte. Hovoríme o colných otázkach a tu treba naviazať na dodržiavanie ľudských práv, napríklad kresťanov žien. Tam vidíme skutočne blasfemický e, zákon v krajine, kto uraží Mohameda, toho odsudia na smrť. Vidíme e, tento problém vo všetkých e, vrstvách spoločnosti Pakistanu. Vidíme to vo vysokom školstve v Pakistane, takže treba naozaj zviazať, previazať E, takéto otázky a myslím si, že vy neveríte, že toto, čo robíte, pomôže takýmto zmenám. Takže myslím si, že je treba upriamiť pozornosť na zásadné otázky, ktoré treba dodržiavať. Ďakujem. Ďakujem. Ak chcete ešte byť v catch the eye, musíte zdvihnúť ruku vopred, takže pani Lambert. Ďakujem, pán predseda. Hovorím ako predsednička delegácie pre Pakistan a musím povedať, že sme tu nespočuli naozaj krokodílie slzy od ľudí, ktorí vyjadrovali E, názory, ktoré sa o 180 stupňov lišia od toho, čo hovoria zvyčajne. Keď sme o tomto hovorili tu v tomto dom, e, parlamente v minulosti, komisia nás zaručila, že tieto položky sa starostlivo vyberali a nie sú v konflikte s európskymi záujmami. Zmenilo sa to? Pýtame sa, prečo textil z Pakistanu? Pretože to je ich najväčšia exportná doložka. Nedokážu zázrakom vytvoriť niečo iné v priebehu niekoľkých mesiacoch. Aj my máme pochybnosti, pokiaľ ide o to, či to pomôže e, oblastiam postihnutými povodňami. Hovorili sme o tom v Pakistane a počuli sme priamo od ich poslancov, že by to pomohlo priemyslu v ich okresoch, volebných okresoch. Takže ja si naozaj myslím, že treba e, si uvedomiť, aký signál vyšleme, ak nepodporíme toto opatrenie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za Európsku komisiu pán komisár de Gucht. Thank you, uh... uh Ďakujem, pán predseda. Najskôr sa chcem ospravedlniť, že som tu nebol na začiatku rozpravy, ale Práve som prichádzala z Bruselu lietadlom a Vy máte náskok v programe, čo je veľmi dobré, ale teda vyústilo to do toho, že som meškal. Poznačil som si všetky príspevky, ktoré odzneli k tejto správe a chcel by som zdôrazniť niekoľko vecí. Nediskutujeme o FDA, teda zahraničnej rozvojovej pomoci. Veľa príspevkov e, sa odrážala od tejto domnienky, že je to niečo ako FDA, že tu sú prvky, ktoré s tým súvisia, napríklad problém sociálnej kondicionality, udržateľnosti. To by sa tu nemalo zvažovať, pretože je to veľmi jasné opatrenie, ktoré je časovo obmedzené. Po druhé, nehovoríme ani o GSP, budeme o tom hovoriť v budúcnosti, to bude potom diskusia, ktoré krajiny tam budú patriť a ktoré nie. Toto je návrh Európskej komisie ohľadom masívnych záplav v Pakistáne obmedzené na dva roky alebo prípadne predložené na tri roky. Boli tu návrhy, aby sa to obmedzilo na jeden rok a pre mňa to je tak trochu nezmyselné. prečo sme ešte, mm, prečo ešte nemáme záver a prečo sa používa argument, že už rok uplynul od záplav, preto, lebo sme zaviedli e, túto výnimku e, VTO a vo VTO čelíme vážnym problémom pokiaľ ide o susedov Pakistánu a myslím, že ich nemusím menovať, e, snažíme sa o riešenie. Myslím, že ideme správnym smerom. A musíme sa pozrieť v nasledujúcich týždňoch, aké sú tu možnosti v súvislosti s nedávnym vývojom v Pakistáne, ale tu sme v rukách VTO, či budeme mať takúto výnimku a tá sa dá získať jedine jednohlasne, takže nemôžeme to presadiť na silu vo VTO, musíme sa len pokúsiť, eh, aby sme tento cieľ dosiahli. Ale tiež by som chcel povedať, a teraz eh, nehovorím ako jeden z predrečníkov o krokodílých e, slzách, pokriteckosti a tak ďalej. Poviem to neutrálne. To, čo dnes večer odznelo, nie je možno uh, konzistentné s tým, čo sa povedalo v minulosti, pretože čas uplynul a uh, argument samotný e, sa zmenil. Od začiatku e, diskusie na túto tému e, v prospech e, ľudí, ktorí e, sú obeťami týchto záplav. Mala to byť humanitárna pomoc, tá tu bola vo výške 480 miliónov eur. Takže argument v tomto zmysle sa nezmenil a ja naozaj neviem, prečo by sme teraz mali zásadne zmeniť smer. Sú tu problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v európskom textilnom priemysle v, vo výrobe etanolu. Tu je bezpečnostná klauzula, ktorá sa navrhuje a podľa mňa je dostatočná, aby čelila možným problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť. Čiže toto je jasné a buď ste za, alebo ste proti, komisia je za a ja si myslím, že z, hospodár, z pohľadu hospodárskeho rozvoja Pakistánu a z pohľadu bezpečnostných otázok, ktoré sú určite prepojené, Pakistan, e, ak by teda Európska únia nemala túto zodpovednosť voči Pakistanu, tak by to mohla byť zásadná chyba. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a posledným rečníkom je náš spravodajca pán Morera na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pán komisár de Gucht. Hoci trochu neskoro chápeme vaše dôvody, ešte stále je tu ale čas, aby ste mohli zaujať záverečné stanovisko. Ako mm, náhodný spravodajca alebo spravodajca proti svojej vlastnej vôli. Dovolte mi niekoľko komentárov. Najskôr diskusia ukázala, že je tu veľký rozkol nielen vo výbore, ktorý je gestorom tejto správe, po druhé kom, návrh komisie teda Európska komisia a výbor teda nepovažujeme tento návrh za presvedčivý. Chcel by som povedať, že veci, z ktorých nemôžete komisiu a výbor obžalovať, je, že sa snažíme toto zadržiavať. Potrebujeme výnimku VTO a preto hlasujeme o niečom, čo by sa mohlo ukázať ako zbytočné, pretože nemáme túto výnimku. Pred, len sa nám podarilo túto vec posunúť dopredu. Brali sme, sme do úvahy všetky zmeny. Eh, komisia má monopol na legislatívnu iniciatívu, predložila svoj návrh, ale potom keď e, sa predložil návrh tejto výnimky VTO, tak nie sú, nebolo to v súlade s tým, čo komisia predložila parlamentu. A potom, prišiel s návrhom, potom prišla s návrhom rada. A to bolo tiež odlišné. E, výbor INTA tieto rozdiely nikdy e, nepredstavila ako prekážku v diskusii Vzali sme do úvahy všetky zmeny, ktoré prichádzali zo strany Rady a komisie. Ďakujem pekne kolegom. Týmto končíme diskusiu na túto tému. Hlasovať budeme zajtra na poludne. Ďalšia téma dnešného programu je ústna otázka na komisiu v súvislosti